So I think we start knowing that... Myslím, že môžeme začať, keďže máme na programe pani ministerku, nemali by sme preto strácať čas. Srdečne vás všetkých vítam, kolegovia. Teším sa, že sa môžeme takto aspoň na diálku spojiť. Dúfam, že sa máte všetci dobre. Najskôr je taký všeobecný oznam po rozhodnutí predsedu zo včerajška vzhľadom na znepokojivý vývoj e, v kontexte pandémie, fyzická prítomnosť osôb na schôdzach sa musí zredukovať na úplné minimum. Všetci ste boli o tom včera informovaní. Náš výbor a schôdza koordinátorov preto prebehne na dielku, pričom poslanci a zástupcovia iných inštitúcií sa pripoja na dielku. Ďakujem za pochopenie dnes Máme významné body na programe, najskôr prezentácia nemeckého predsedníctva, priorít nemeckého predsedníctva a potom prezentácia zaujímavej štúdie Európskeho dvora auditorov. Ešte predtým, ako začneme, chcem pripomenúť, ako čo najoptimálnejšie absolvovať túto schôdu na dielku. Môžeme využiť tlmočenie francúzština, nemčina, taliančina, holandčina, angličtina, grečtina, španielčina, portugalčina, maďarčina, slovenčina, rumunčina. Pripomínam tiež, že vystúpenia v telefónom alebo iba audio pripojením sa nebudú tlmočiť, keďže tlmočníci potrebujú aj obraz na to, aby mohli pracovať. Poprosíme tiež, aby ste rozprávali pomaly, aby ste nečítali z papiera, aby ste nečítali napísaný text a nezabudnite si stlačiť tlačidlo speech pardon, speak, keď sa chcete ujať slova. Tým pádom by som teda v tejto chvíli chcela privítať zastupkyňu nemeckého predsedníctva pani Julio Klöckner, federálnu ministerku potravín a polospodárstva. Vďaka tejto schôdzi získame možnosť prediskutovať sa priority nemeckého predsedníctva podrobnejšie, čo sa týka oblasti, ktoré sú v našej kompetencii, a síce ochrana zvierat v prevoze a to aj v únie, mimo únie, potom ďalšie podrobnosti e, o blaho zvierat a o označovanie. Pani Klevner, veľmi vás teší, že ste takto naďalko pripojená k našej schôdzi. Nech sa páči, dávam vám slovo na 15 minút. Dobrý deň, srdečne vás zdravím z Berlína. Česím sa, pani predsednička, vážení poslanci, že vám dnes môžem priblížiť na úvod schôdze vášho výboru, priblížiť teda, aké sú naše stanoviská nemeckého predsedníctva, ale tiež Rady pre plnospodárstvo zastúpenie. Ďakujem pekne za túto možnosť. Myslím, že je dôležité, aby váš vyzorovací výbor E, čo sa týka ochrany zvierat pri prevoze, e, že vôbec vznikol. Je to významná oblasť, ktorej sa venujete. Vieme, že sú nedostatky a teraz je na komisii, aby sa tejto téme venovala, aby tieto nedostatky postupne odstraňovala. Ja som presvedčená, e, že včasné prepracovanie nariadenia z roku 2005, že sa musí čo najskôr uskutočniť a tiež e, je treba napraviť nedostatky v e, aplikácii pravidel v praxi. Úlohou výboru je preskúmať e, prípadné porušenia európskej legislatívy, čo sa týka ochrany zvierat v prevoze mimo EÚ. V EÚ všetci poznáme zábery, všetci sme ich videli. Rozhodne to nie sú nejaké jedinelé prípady. Ide o prevoz letecky, e, cestnou dopravou, lodnou dopravou v EÚ aj mimo EÚ znamená táto oblasť, že vlastne ochrana zvierat nekončí na hraniciach EÚ. Nemôžeme sa zaujímať iba o to, ako sa zvieratá majú v prevoze v rámci EÚ na našom vnútornom trhu, pretože keď sa zvieratá vyšľú na takúto cestu z EÚ, tak je treba pamätať na to, že majú aj nejakú cieľovú krajinu, nejaké cieľové miesto. A je treba pamätať na podmienky e, ich prevozu v celej dĺžke trvania cesty a tiež je treba zamerať sa na konkrétne problémy, ktoré sa vyskytujú, ktoré sú pomenované, čo sa týka dĺžky trvania cesty, nedostatku miesta, času odpočinku, e, ďalej 24 e hodín pre zvieratá v primeranom na primeranom mieste, kde majú dostatočné krmivo, taktiež e, vodu, tiež aby vetra nebolo zaistené. V tomto nariadení, e, v súvislosti s týmto nariadením sa objavili od samého počiatku námietky, a to boli opodstatnené námietky, čo sa týka ochrany zvierat, aj čo sa týka uplatňovania tohto nariadenia v praxi. A žiaľ, ukázalo sa, že tieto námietky boli opodstatnené. A ja teda naozaj vidím, že je tu čo zlepšovať a je treba veci prepracovať. A to preto, že napriek platným pravidlám ten výklad pravidiel je rozmanitý, je tu uh, nedostatok konkrétnych uh, detajlov, ktoré by jasne určovali parametre a tým pádom sa to dá uh, rôzne voľne vykladať obsah tohto nariadenia a celkovo aj ochrana zvierat vo všeobecnosti. Čo sa týka teda e, ďalej priestoru e, pre e, zvieratá, napríklad aj tu je rozmanitosť vo výklade, ďalej prekračovanie dĺžky povolenej trasy, aj tu sú jasné výhrady, námietky. A rozhodne to je na úkor um, zvierat, že to nie je jasne právne ošetrené. Okrem toho je to aj na úkor tých krajín, ktoré eh, vychádzajú z prísnych eh, výkladov eh, pravidel a potom sú aj tie štáty, ktoré si to vykladajú voľnejšie. Je treba to teda upresniť, spresniť a musí to byť aj záväznejšie. Váš výbor, vážení poslanci, sa bude zaoberať uplatňovania a uplatňovaním a taktiež nedostatkom kontrol v členských štátoch, pričom cieľom je odstrániť nedostatky. A aj e, mojim cieľom je presne to isté. A tiež Nemecko, Holandsko a Dánsko vlastne sa spojili, spojili svoje sily a vyzvali komisiu už dávno, aby e, prepracovala toto nariadenie o preprave zvieraté. Nedávno som e, opäť E, vyzvala komisárku e, e, Stelu Kyriakides, ktorá má na starosti túto oblasť, aby sa tejto témy naozaj ujala čo najskôr. Viete, že aj na schôdzi v Koblenci na neformálnom zasadnutí rady sme to mali na programe a to bolo zámerne zaradené na program. Teraz, čo sa týka nedávno prejednávaných tém na úrovni Rady pre hospodárstvo v Luxembursku, prijali závery, spracovali sme sa k dohode, ktorá sa týka novej európskej politiky polnospodárstva po roku 2020. Isté, že ide o ochranu životného prostredia, o ochranu klímy, ale tiež ide o aspekty ochrany zvierat. Aj tomu sme sa venovali tak, aby udržateľný ďalší vývoj nás posunul k lepšej forme prístupu k zvierat, k užitových zvierat. To je naliehavá úloha čo sa týka budúcnosti a preto to musí byť súčasťou aj legislatívy. Preto nesmieme poľaviť. Vážení poslanci, teší nás, že sme sa teda dopracovali k dohode na úrovni Rady pre poľnohospodárstvo, ale tiež sa domnievame, že keď hovoríme o spotrebiteľoch, e, poznáme všetci stratégiu e, z farmy na tanier Ide o to, že spotrebiteľ vlastne môže tento proces ovplyvniť. Domnievame sa, že blaho zvieratá e, o čo viac sa bude preto robiť, o to viac sa o tom spotrebiteľ dozvie a tým pádom sa bude môcť na to spolahnúť, bude sa môcť oprieť o túto informáciu, ak to bude označené na produktoch. To by platilo, dajme, v prípade celoeurópskeho takéhoto Eh, označovania, čo sa týka blaha zvieratá, tým pádom by spotrebiteľ sa mohol podľa toho rozhodnúť. To je zásadná vec eh, pre ďalší rozvoj eh, podmienok chovu zvierat v EÚ. Okrem toho, podmienky hospodárskej súťaže, a je, tu sme sa snažili zjednodušenie, nemecké predsedníctvo je za to, aby sa presadilo označovanie blaha zvierat na celej celoeurópskej úrovni a to sa týka aj podmienok prepravy, e, samozrejme v rámci EÚ. Máme pozitívne reakcie, prevažne pozitívne reakcie zatiaľ z členských štátov a som veľmi vďačná za to, že sme sa dopracovali k všeobecnému súhlasu a že sme mohli odsúhlasiť spoločný prístup, že sa to potom predloží na decembrovú radu. Okrem toho ma teší, že sme e, získali intenzívnu podporu aj Európskej komisie. A som veľmi rada, že v prípade stratégie z farmy na tanier e, tiež sa bude zohľadňovať e, tento aspekt označovania s ohľadom na blaho zvierat. Ďalej, ochrana zvierat pri preprave. Bolo to na programe nášho neformálneho zasadnutia v septembri v Koblenci Zatiaľ, teda vtedy to bolo ešte možné absolvovať e, osobne. Členské štáty e, majú snahu presadiť zlepšenie. Všetky, všetky členské štáty naozaj pociťujú tlak obyvateľstva, aby sa pristupovalo zodpovednejšie k zvieratám aj v čase prevozu, aj mimo EÚ. A dlhé prevozy do tretich krajín, to je veľmi citlivá téma. Ja sa domnievam, že práve čo sa týka E, zvierat, ktoré sú určené na porážku, že to by sa rozhodne nemalo prevážať do tretich krajín e, takéto zvieratá. Zatiaľ e, sú však veľké problémy v tejto veci. Je treba posúdiť, či prevoz mimo EÚ naozaj je možné uskutočniť podľa stanovených kritérií, podľa práv ochrany zvierat. Zatiaľ sa to nedá určiť a preto, ak nemáme spolahlivé informácie o tom, že sú tam dostatočné eh, podmienky, dostatočne dobré podmienky, že dajme tomu sa splňajú eh, kvalitatívne parametre, tak v takomto prípade vlastne tento prevoz by nemal byť odsúhlasený. Je to v záujme členských štátov, eh, aby zlepšili situáciu v tomto ohľade v tretich krajinách. V Nemecku E, čo sa týka našich spolkových krajín, pretože spolkové krajiny v Nemecku mimochodom, takýto je náš federálny systém, sú zodpovedné za udelovanie povolení pre takéto prevozy. My sme v prípade týchto teda spolkových krajín v Nemecku vytvorili e, taký internetový nástroj a tento nástroj je k dispozícii všetkým povolovacím orgánom a majú k dispozícii všetky potrebné informácie, ale zatiaľ nám ešte chýba a to chcem adresovať vám ako výboru aj komisii, chýba e, centrálne overovanie e, e, týchto pracovisk. To teda požadujeme. Okrem toho je dôležité zamerať sa aj na ochranu zvierat pri prevoze. je len o zvieratá určené na porážku, ale ide o zvieratá všeobecne. V lete zažívame v posledných rokoch tak vysoké teploty. Nie každý jeden sa má zaistené vetranie, dostatočné sledovanie teploty vo vozidle. Toto všetko treba zlepšiť. V Nemecku sme to e, už e, začali. My sme e, zaviedli podmienky na prevoz zvierata v Nemecku, sa zvieratá na porážku pri vysokých teplotách nemôžu prevážať. Maximálne teda je to obmedzené na 4,5 hodiny tento prevoz. E, ale našim cieľom musí byť do budúcna e, výrazne menej e, živých zvierat prevážať celkovo. Musíme sa teda zamerať skôr na prevoz mesa a mesových výrobkov. A Aj tu v tomto prípade je treba pamätať na to, že aj v tomto ohľade nám môže nariadenie napomôcť. Verím, že aj váš výbor bude v tomto súčasťou tejto spolupráce, že aj vy prispiete konkrétnymi návrhmi um, a že aj na pani komisárku, uh, dajme tomu, ja som sa na ňu už obrátila listom, čo sa týka informácií uh, v tretich krajinách, uh, o tretich krajinách, ďalej certifikácia tých pracovísk, ale tiež kvalifikácia prevažujúceho personálu. Teda je treba ujednotiť na úrovni EÚ tieto podmienky. V niektorých krajinách je potrebný certifikát, e, tak nejaký doklad o, o spôsobilosti. V iných krajinách vlastne stačí len akýkoľvek e, dokument nemusí to byť až tak prísne vzaté. Aj to je treba teda ujednotiť. Dostávam sa už k záveru, pani predsednička. Domnívam sa, že Európska únia môže a musí byť príkladom, čo sa týka blahozvieraté. My e, v Nemecku berieme tento cieľ s veľkou vážnosťou, dajme tomu v iných oblastiach. Som o mnoho prísnejšia, než ako to požaduje európska legislatíva. Dajme tomu, predložila som návrh e, zákona, kde sa zakazuje zabíjanie e, samčekov kurčiat v Nemecku od budúceho roka ale tiež niektoré užitkové zvieratá, ako viete, dajme tomu dojnice, e, taktiež e, hydina. Tu chýbajú e, minimálne európske požiadavky a z tohto dôvodu som sa rozhodla na národnej úrovni predložiť návrhy, čo sa týka minimálnych požiadaviek, podmienok dobrého držania a starostlivosti tieto zvieratá. Ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem aj za túto možnosť, že máme možnosť aspoň tak na diálku sa spojiť keď už osobne to nie je možné v súčasnosti. E, myslím, že ak my sa nepostaráme o to, e, že sa bude dodržovať legislatíva, tak e, práve v tejto emocionálne nabitej téme stráca Európska únia dôveryhodnosť. Vy ako členovia tohto výboru máte v najbližších mesiacoch rozhodne pred sebou veľa práce. V tomto ohľade som si istá, že rozhodne e, s úspechom zvládnete tieto úlohy, pretože vám na tom záleží. Takýto dojem som nadobudla. Myslím, že sa do toho môžeme pustiť spoločne a môžeme budovať potom na tom, čo predložíte. Ja vám môžem e, už teraz slúbiť svoju podporu. Vlastne nezáleží od toho, či naše predsedníctvo skončí alebo neskončí. Už dovtedy mne ako nemecké ministerky na tom bude záležať aj naďalej. Ďakujeme pekne, pani Glöckner. Ďakujeme pekne za tieto úvodné slova. Ďakujeme pekne za to, že ste sa pripojili, aby ste nás podporili. A teraz dám slovo jednotlivým koordinátorom, ktorí e, majú dve minúty k dispozícii a potom dostane pani Klöckner ešte možnosť, aby reagovala. A začneme teda s pánom Budom. Nech sa páči za EPP pán Buda ako prvý koordinátor Máte dve minúty, nech sa páči. Pekné popoludnie. Ďakujem pekne. Srdečne ďakujem za vaše slova. Ďakujem pekne e, za vaše slova. Venujeme sa veľmi citlivej téme. Uvedomujeme si, že preprava živých zvierat má dopad na kvalitu mesa na jednej strane a keď hovoríme o zvieratách, ktoré majú ísť na porážku, na druhej strane zasa preprava živých zvierat, to je veľmi dôležité, pokiaľ ide o reprodukčné účely. Sú tu viaceré skutočnosti, ktoré nemôžeme ignorovať. Transport živých zvierat znamená čo vlastne, pokiaľ ide o reprodukciu, pokiaľ ide o využívanie v eh, plemennom chove. My importujeme zvieratá z Maďarska napríklad alebo z Polska, importujeme eh, malé prasiatka aj z eh, iných krajín a treba povedať, že preprava tých zvierat nemôže byť zastavená. Hovorím zároveň aj o exporte zvierat do arabských krajín z Rumunska, napríklad jahňatá, tie sú takisto transportované ako živé. Nemôžeme to jednoducho zastaviť, pretože naši klienti by sa potom reorientovali na iné trhy, čo by nebolo výhodné pre nás a tá nová úprava teda bude musieť byť pozmenená. Prečo to hovorím? Mali by sme hovoriť v našich úvahách o tom, aby sme zabezpečili dobré podmienky počas prepravy samotnej, a vy, ministri, aj pani ministerka, ste mala, mali pravdu, keď ste povedali, že potrebujeme štandardy kvality, ktoré zabezpečia to, že tá preprava zvierat od nákladu, to výkladu tých zvierat je správnym spôsobom urobená. Pozrieme sa však aj na tie podmienky životné tých zvierat. Pozrieme sa napríklad, pokiaľ ide o hydinu. Máme tu číslovanie vajíček, 0 znamená organické vajíčka, 2, 3, 4, to je zasa iný typ. Nemecké predsedníctvo myslí na nejakú inú možnosť označovania, že by sa to replikovalo napríklad pokiaľ ide o kvalitu zvierat, že by spotrebitelia presne takýmto spôsobom vedeli, do ak- akým spôsobom boli tie zvieratá chované. Máme tu samozrejme tú logiku toho zelené, tej zelenej dohody a zdravie zvierat je takisto dôležité, aby sme plnili e, tie naše ciele, pokiaľ ide o zdravie zvierat. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Carmen Avram za SND. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujeme za vašu prídomnosť a za vašu prezentáciu. Myslíme si, že e, táto legislatíva európska si stanovuje čo možno najväčšie štandardy a treba si uvedomiť, že tieto štandardy musia byť plnené aj počas tej dopravy, pokým tie zvieratá sa dostanú do cieľa. A keď sa pozrieme na tie nové prvky v rámci zelenej dohody, ekologického dohovoru, Myslím si, že v tomto ohľade potrebujeme zlepšiť naše ambície, pokiaľ ide o klasifikáciu. Avšak sú tu aj tragické príhody. E, častokrát je málo ľudí, ktorí a nie sú dobre e, vyškolení na to, aby tieto technické údaje vyzbierali. Namiesto toho, aby sa konsolidovali overené postupy, tak sa konsolidujú skôr také mafiánske praktiky, napríklad pokiaľ ide o audity ktoré sa robia za hranicami Európskej únie. A preto moja otázka pre vás je nasledovná. Ako môže Európska únia konsolidovať kontrolné mechanizmy za hranicami na to, aby súčasná legislatíva bola interpretovaná a implementovaná aj pre tie dlhšie prepravy, bez toho, že by sme zasahovali do vnútorného trhu, alebo že by sme jednoducho e, okliešťovali tie reformy v rámci spoločného spoločnej polnohospodárskej politiky. To, čo povedal aj pán Buda, potrebujeme realizovateľné opatrenia, pretože v niektorých krajinách tie sektory sa dostanú na kolená, ak sa tu zakáže export. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Avram. Ako Tretí sú prihlásení politici za Ríniu a dostane slovo pán Asger Christensen. Ďakujem pekne, pani ministerka, za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za tú prezentáciu zároveň. Myslím si, že my všetci sa zhodneme na tom, že zdravie zvierat je dôležité tak na farmách, ako aj pokiaľ ide o prepravu. A ja som z Dánska, takže viem veľmi dobre, pokiaľ ide o zdravie zvierat a pokiaľ ide o ich dopravu. Počul som, že ste spomenuli Dánsko a že vidíte, že sú tu nejaké problémy, pokiaľ ide o implementáciu kontrol. To je veľký problém a ja si myslím, ja sa teším, že ste to spomenuli a že sa dáte do kontaktu s našimi orgánmi. Spomeniem aj iné problémy však. V Európskej únii napríklad máme vysoké štandardy, pokiaľ ide o zdravie zvierat. A to je dobré, avšak zároveň by som sa chcel spýtať rady, ako môžeme my vedieť, že zvieratá, ktoré sú importované z tretích krajín, boli vychovávané alebo e, pestované za rovnakých štandardov vysokých, aké máme my tu. To je veľmi dôležité, aby sme všetci dodržiavali rovnaké štandardy, tak v rámci Európskej únie, ako aj za hranicami Európskej únie. Spôsob, akým zabezpečíme dodržiavanie tých istých štandardov, by možno bolo to, že by sme mali e, kontrolu z tretej strany v tretich krajinách. Čo si možno o tom myslí rada? Ďakujem pekne za vaše slova a za odpoveď na moju otázku. Ďakujem pekne. Asker, prihlásen, štvrtá prihlásená je pani Silvina Limer za ID. Nech sa páči. Silvia, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani Klöckner, že ste s, s nami tu. Pokiaľ ide o prepravu zvierat do tretich krajín, vidíme, že je to problém a aj na európskej úrovni je to problém. Sú tu štúdie, ktoré poukazujú na problém, ja to už celé roky stále viac počúvame od občanov, že koľko štúdí ešte potrebujeme na to, aby sa politika skutočne, aby na to politika zareagovala. A to hovorím, a že kedy zareagujete aj vy, pretože v Nemecku spolkové krajiny sa rozhodli podľa európskych predpisov chcú zakázať export zvierat do tretich krajín. V tých prípadoch, kde je problém, keď napríklad už pri plánovaní e, takéto dopravy je zrejme, že kontroly neboli urobené správnym spôsobom a že jednoducho nie je zabezpečené správne vykladanie zvierat, že, sú nie, nie, že nie sú pripravené žiadne e, plány v prípade, že sa niečo stane že nie je zabezpečená kontrola. A v podstate tie zákazy, ktoré máme v Nemecku, nebudú na nič, ak takí politici ako vy, pani Klöckner, síce žijú z toho, že hovoria o zdraví zvierat, ale nerobia nič aktívne. Napríklad Nemecko prijalo opatrenia v tom zmysle, že vlastne tie transporty sa presunuli iba do tých krajín, kde to je možné. Ja si myslím, že tie zvieratá neprestali trpieť a preto ma veľmi prekvapilo to, čo ste tu povedali a pripomeniem vám, že čo sa čo tu hovorí vaša kolegyňa z Nemecka a práve vy, pani Klöckner, sa zdráhate práve na spolkovej rovine urobiť také úpravy, aby, ktoré by boli platné v celom Nemecku, pretože jednoducho e, nemecké predsedníctvo by skutočne mohlo využiť túto príležitosť na to, aby sa tá situácia zlepšila. Mali by ste sa za to zasadiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Limer. A teraz dostane slovo pani Hos za zelených. Nech sa páči. Karolín, prajem vám dobrý deň. So we are looking... Nemáme tu Karolín. Bola tu, keď sa kontrolovalo pripojenie poslancov, ale teraz ju nemáme v spojení. Takže môžeme ísť k ďalšiemu koordinátorovi. Prepačte mi, Karolín, vrátime sa k vám. A teraz dostane slovo Peter Lundgren za EKR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Klöckner, za to, že ste s nami na tomto zasadnutí dnešnom. Podľa sociálnej legislatívy maximálny počet hodín jazdy, ako aj oddychové prestávky, nie sú kompatibilné s maximálnymi časmi pre dopravu, pokiaľ ide o zvieratá, predovšetkým pokiaľ ide o dlho, dĺžkovú prepravu. Potrebovali by sme možno výnimku, pokiaľ ide o to revidované nariadenie, avšak zároveň si treba uvedomiť, že táto nekompatibilnosť medzi dvomi nariadeniami tu už je 13 rokov, odkedy vstúpila do platnosti súčasná legislatíva. A moja otázka je, že ako vlastne v praxi nemecká vláda riešila tieto rozdiely doposiaľ. A moja ďalšia otázka je, súvisí z toho, že e, federálne ministerstvo roku 2012 povedalo, že si neuvedomuje, že by tu boli nejaké vozidla, pokiaľ ide o dopravu zvierat, ktoré by plnili všetky podmienky, pokiaľ ide o mladé telatá. E, ak sa pozrieme na konkrétne pre, predpisy, ktoré tu máme, tam je napísané, že jednoducho treba tieto, tra, teda tieto typy prepravy realizovať pod 8 hodín a dlhšie by to bolo iba v možnosti, ak tu bude prestávka 48 hodín. A napriek tomu e, sú tu dlhodobé, e, dlžkové prepravy týchto zvierat, napríklad z Baden-Württemberska a z Bavorska. A moja otázka ja je teda, že aké kroky chcete urobiť na to, aby sme mali uh, všeobecne platný paušálny prístup k riešeniu tohto problému. Čo chcete urobiť, aby to vyriešilo sa na úrovni ostatných členských krajín? Ako chcete podporiť e, alternatívy, pokiaľ ide práve o tento typ prepravy? Ďakujem pekne za vašu otázku. A teraz dostane slovo pani Ania Házekamp za GUE. Nech sa páči. Yes. Dank u wel, voorzitter. Áno, ďakujem pekne. Pani predsednička, a vítajte medzi nami, pani Kleckner. Uh, ehm, sme vyhrali určitý čas, ale dúfam, že to bude na prospech zvierat, pretože ja obávam sa, že v prioritnom programe ehm, na roky 2021 ehm, máte v úmysle inkluzívny prístup ale e, nie je úplne jasné, aké sú tam stanovené číselné ciele. Ja dúfam, že v praxi EÚ nám dokáže pomôcť predovšetkým, čo sa týka e, ošípaných, pretože v Nemecku je veľa takýchto prípadov, ktoré e, už niekoľko rokov nám vyvolávajú zimomriavky na chrbte a dúfam, že e, jednoducho sa zlepší situácia prepravy zvierat. Každý každúčičký deň sa prepravujú zvieratá, niekedy celé dni a celé týždne, dokonca aj ďalej ako len v rámci EÚ. A v dôsledku toho zvieratá trpia. Mám viacero otázok e, na liste dve mesiace na zabezpečenie zmeny. E, prvá otázka. Ako, čo chcete spraviť s otázkou dopravy zvierat a dobrých podmienok pri preprave zvierat. Ja si myslím, že počas vášho predsedníctva, ale po vašom predsedníctva, európske pravidlá pre takúto prepravu by mali byť schválené a musia byť schválené, pretože je to súrne. Počas vášho predsedníctva je to súrne tak, aby ste presvedčili ostatné členské štáty, že potrebujeme zakázať e, prepravu a export zvierat na veľké vzdialenosti. Ako viete, podľa, počas takejto prepravy na dlhú dobu e, dobre podmienky zvierat nie sú veľmi rešpektované. Zvieratá sú vyčerpané, e, sú v nadmennej, prepravené pri vysokých teplotách. Eh, ja neviem, kravy, ktoré vyvážate do Turkmen, Turkmenistanu, nemôžete im zabezpečiť potrebnú ochranu. Ale čo sa týka Bavorska, to je štát, ktorý ktorý má špecifické pravidlá, ktoré dávajú možnosť zákazu prepravy zvierat aj do iných členských štátov. Myslíte si, že je toto dobrý nápad? Dúfam, že odpoviete na niektoré z mojich otázok. Áno, samozrejme, ak neviete, e, alebo hovoríte nie, nedá sa, tak prosím, aby ste vysvetlili prečo. Ďakujem pekne, Ani, a pokúsim sa ešte raz dať slovo Karolín Vod za zelených. Dá sa nám spojiť sa? Alebo nie? Funguje to? Snažíme sa o spojenie. Karolín, počujeme sa? Možno, ak by si zmenila mikrofón, možno, že by to fungovalo. Zdá sa, že máme problém s mikrofónom. Počujeme sa, vidíme sa a super funguje to. Dobrý deň, Karolin. Opäť. Takže máš slovo, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pani ministerka. Ďakujem za to, že ste si našli čas e, diskutovať s našou e, vyšetrovacou komisiou. Dúfame, že budeme mať možnosť diskutovať aj s ďalšími ministrami dopravy a polnospodárstva v nadchádzajúcich mesiacoch. Hovorili ste o dĺžke prepravy, o krmení zvierat, o prostredí, ale aj, ideme o, ide tu aj označovanie zvierat a stratili sme signál ktorý umožní spotrebiteľom a spotrebiteľkám byť lepšie informovaní a môžete sa rozhodnúť na základe informácií. Ale ak to má dobre fungovať, tak by to muselo byť povinné, aby to nebolo, nezvyšilo náklady na produkty, ktoré sú zo zvierat e, pri doprave boli dodržiavané, dobré podmienky. Takže mám prvú otázku. Váš návrh označovania splňa túto požiadavku? Žiaľ, vypadáva nám zvuk, takže naozaj sa to nedá tlmočiť. Zdá sa, že e, spojenie s južným francúzskom je problémové. Počujeme sa? No, už, už si naspäť, ale vypadla si nám. Dobre, Takže prvá otázka k vášmu návrhu označovania, či splňa tieto podmienky. Dúfam, že dovtedy ste ma počuli. Dúfajme, áno. Viac menej áno. Takže my sa zamerávame pre všetkým na otázku dopravy živých zvierat. Vaše návrhy predpokladajú zahrnúť aj do, dobu, ktorú každé zviera strávi počas dopravy pretože jeden z problémov, ktorým sa stretávame pri doprave zvierat je e, sú veľké podvody. Ako chcete zabezpečiť, aby informácie na e, etikete boli dôveryhodné? E, či zakážeme, zakážeme praktiky, ktoré spôsobujú utrpenie zvierat? E, napríklad do niektorých krajín mimo Európy, kde nie sú rešpektované pravidlá. Veľká časť nemeckých e, krajín prijalo určité opatrenia. Má byť nová vyhláška, ktorá zakaže vývoz zviera do európskych krajín, tak by sa zabránilo tomu, že niektoré budú vychá, obchádzať zákaz vývozu do niektorých krajín. Ste za to, aby boli spoločné pravidlá na európskej úrovni, aby sa zakázal vývoz do krajín, ktoré nemajú vysoké normy, dobré podmienok zvierat a e, E, viete nám povedať, do ktorých krajín bude tento, e, do ktorých krajín teda bude zakázaný vývoz zvierat. Ďakujem pekne, dúfam, že to vyšlo. Teraz dám slovo pani ministerke, pani Klöck. Dám slovo opäť pani ministerke Klöckner. Máte 10 minút, aby ste mohli odpovedať. Viem, že to nie je veľa času, aby ste pokryli všetky otázky, ale možno sa pokúsime. Nech sa páči, máte slovo pani ministerka. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa to stihnúť a poprosím o prepáčenie, ak nebudem môcť zajsť do všetkých eh, podrobností. Neskôr pán Buda. Vy ste sa pýtali na to, eh, že podľa vás je dôležité, aby transporty boli naďalej možné, pretože v iných tretich krajinách sú na to eh, operátori odkázaní, inak siahnu po iných dodávateľoch, ale existuje aj možnosť prevážať dajme tomu embriá, spermie, keď dochádza k vývozu a prevozu takéhto, takéhoto materiálu, pre nás je najdôležitejšie znížiť eh, podľa možností mieru výskytu eh, dlhých prevozov živých zvierat. Je treba hľadať iné alternatívy. Je to dôležité hľadiska ochrany zvierat. Pani Avram. Vy eh, ste povedali, že v tretich krajinách eh, sú eh, rôzne až mafiánske štruktúry. Neviem, či ja by som to takto popísala, ale sú štruktúry, ktoré nezodpovedajú európskym štandardom a ak sa nedodržiavajú štandardy, tak je jasné, že je treba to napraviť. Nemôžeme takúto zasilku prijať a nemôžeme ju ani vyslať. My máme v Nemecku teda vytvorený nástroj, aby sme spolkovým krajinom v tomto smere boli nápomocní, teda pri náklade už nakladaní tovaru, dajme tomu, je treba zistiť, či prevozca má k dispozícii všetky e, parametre, čo sa týka vetrania, e, krmiva, vody, ale tiež je treba poskytnúť všetky potrebné informácie o všetkých tých e, miestach, kde sa má e, absolvovať prestávka pre zvieratá. E, my teda našim spokojným krajinám týmto pomáhame, takýmto nástrojom. Je dôležité, aby sa aj na európskej úrovni zaviedli rovnaké uniformné štandardy a preto predkladáme aj komisii požiadavku, aby zaviedla takúto povinnosť certifikácie pán Kristensen chcel by, chcela by som povedať jednu vec veľmi jasne. Ja som nevyslavila e, žiadnu kritiku na adresu Dánska. Práve naopak. Poďakovala som sa Dánsku, Holandsku, Švedsku. My sme vlastne skupina krajín, ktorá sa spojila, a pre ktoré je otázka ochrany zvierat veľmi dôležitá. V spoločnom stanovisku sme jasne uviedli na adresu komisie, že požadujeme prepracovanie nariadenia, a tiež e, sme jasne uviedli, tak ako som povedala na úvod, a aké problémy e, vidíme a vnímame a kde je treba veci skonkretizovať v texte nariadenia. Ďalej e, poslankyňa Lima. Možno to bolo príliš e, špecifické z mojej strany, čo sa týka vnútro nemeckého vývoja. To, čo tvrdíte, e, zamietam. E, odmietam ja Môžem povedať, že v Nemecku e, vlastne máme jednotné pravidla pre celé Nemecko, e, pre všetky spolkové krajiny, čo sa týka prevozu. Pozriem sa, na čo ste sa veľmi presne pýtali. Či, teda odsudenie, či e, e, prevoz zvieraté do tretej krajiny je možné zaistiť e, v celej dĺžke prevozu a tiež odborné vyhodnotenie, či prevoz zvierat môže byť povolený. Toto všetko je v zodpovednosti spolkových krajín. Tak toto stanovuje nemecká ústava a príslušné veterinárne úrady o tom rozhodujú. Oni dávajú, vydávajú povolenie na mieste, nie e, z nejakého vzdialeného Berlína. A ak informácie o e, týchto prevádzkach nie sú dostatočné a ak e, tam niektoré aspekty chýbajú, tak príslušné orgány môžu rozhodnúť, e, regionálne úrady, miestne úrady môžu rozhodnúť, že to zamietnú a na to sa vzťahujú veľmi jasné kritéria. Ak sa nezaručí, že tieto kritéria sú splnené, tak nie je možné e, tento prevoz odsúhlasiť. My sa snažíme prepojiť e, spolkové krajiny s informáciami, ktoré sú k dispozícii prostredstvom tohto internetového nástroja. My teda požadujeme, aby Európska komisia zaviedla takýto podobný systém certifikácie pre všetky členské štáty. To podľa môjho názoru by dávalo zmysel. Ďalej, poslanec Lundgren sa pýtal na to, ako to vyzerá v Nemecku. Ja už som to priblížila. Sú tu kritéria dôveryhodnosti, prípustnosti, jednak teda teplota sa skúma a ďalej tie miesta na odpočinok. K tomuto je rozhodok súdneho dvora. tomto mám veľmi jasno. Dúfam, že som odpovedala na všetky otázky. Mám trošku ťažkosti prečítať svoj rukopis. Je treba zaistiť, aby po 24 hodinách nastal odpočinok. Vždy teda, kde, e, tam, kde informácie chýbajú, tak sa e, to nesmie proste odsúhlasiť. Ďalej prevoz e, telia, teda do Španielska do Španielska, teda to trvá 19 hodín, e, často sa to nedodržiava. Ďalej, prevoz um, musí splňať parametre aj krmenia. A e, tam je, možné, je potrebné zaistiť, aby mohli sať mlieko od matky, aby teda im bolo podávané mlieko, pardon. Čo sa týka zaradenia týchto bodov na program nášho zasadnutia, my sme to zaradili už na program a to veľmi cieľene, pretože eh, chceme, aby sa eh, na európskej úrovni zaviedlo jednotné označovanie. Na decembrovej rade chceme, aby sa rada dopracovala k záverom. V tomto smere na úrovni 27 členských štátov eh, je už k tomu vyvinutá iniciatíva. Ďalšie témy, ktorými sa zaoberáme, sú ďalšie témy, ktoré sú súvisia s blahom zvierat, napríklad čo sa týka minimálnych štandardov a kritérií chovu zvierat. Potom ďalšie témy, ktoré zohrávajú úlohu, nedelené označovanie, ale tiež o informačnú platformu o ochrane zvierat. Som veľmi vďačná za to, že komisia odsúhlasila, že sa vytvorí pracovná skupina, ktorá sa týka blaha zvierat, ďalej pravidlá ochrany zvieratá pri konkrétnych druhoch zvierat, e, dajme tomu pri prevoze e, zvieratá na porážku, to chceme obmedziť, ďalej sa musí zohľadňovať e, parametre teploty. Toto všetko sú témy, ktoré sú vysoko relevantné. Pani Rozenocha, ak sa nemýlim, sa ešte ako posledná vyjadrila. Prevoz do tretich krajín, to je teda z vašej strany veľmi horúca téma, e, ktorú vnímate ako problémovú. Rusko, teda najskôr sa prevážajú zvieratá do Ruska, potom z Ruska do Uzbekistanu. Áno, to vieme. Keď sa pozrieme na to, ako to prebieha, e, vidíme, že je tu snaha obísť pravidlá. Preto je dôležité zamerať sa veľmi konkrétne na tieto problémy, tak aby komisia overovala. Komisia to preto celé vidí, tak povedať, z hora, orlým zrakom. My, členské štáty, teda my, dajme tomu v Nemecku, vieme, čo sa deje u nás, ale nevieme, ako sa veci majú v celej EU. To môže skúmať komisia. Komisia tvrdí, že ak k nám niečo privezie, tak tomu, e, niekto niečo privezie, to vieme skontrolovať, ale nedokážeme e, mať e, kontrolu nad niečím, čo sa vyváža do tretich krajín. V týchto tretich krajinách najskôr musíme získať povolenie, aby sme mohli kontroly vykonávať. Rozhodne však stojí za to po, pokúsiť sa a vynasnažiť sa získať si takéto povolenie. Spotrebiteľ musí mať možnosť rozpoznať, zorientovať sa v tom, akú má ponuku. Chceme, aby plotvorská výroba, um, aby vytvárala viac hodnot, ale musíme si uvedomiť, kde sú tie hodnoty, aké úsilie je za tým schované a preto požadujeme označovanie. Mimochodom, ešte chcem eh, spomenúť, že eh, v prípade eh, hydiny máme um, u vajec označovanie, ale ani to neuspokojivé. uspokojivé Veľká časť vajec totiž sa určuje e, na okamžité spracovanie a tam sa to označovanie úplne stráca. A to je treba ešte napraviť. Toľko moje odpovede k tomuto prvému kolu. Ďakujem pekne, pani Klekner. Myslím, že občania očakávajú naozaj nielen e, značku plah e, zvierat, ale tiež je dôležité pamätať na to, ako sa zvieratá majú vo všetkých iných kontextoch. Teraz nastupuje druhé kolo poslanci e, budú mať jednu minútu, neskôr e, za nezaradených. Eleonora Evi, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážený pani ministerka, ja by som eh, vám chcela položiť otázku vám a zástupcom nemeckej vlády, aj keď dnes zastupujete radu. Predsa len ja si myslím, že predsedníctvo rady znamená aj to, že by ste mali ísť príkladom. A čo sa týka rešpektovania práv zvierat pri preprave, máme pozitívne príklady členských štátov, ktorých je však veľmi, veľmi málo. E, súdny dvor e, hovorí o tom, že členské štáty EÚ majú právnu povinnosť odmietnúť vývoz e, zvierat, ak nemajú záruky, že budú splnené požiadavky o dobrých podmienkach zvierat pri preprave až do cieľovej stanice. Ehm, získali sme informáciu o 275 zásielkach nemeckého dobytka, ktoré bolo od decembra 2018 do marca 2019 zaslaných na destinácie v Rusku a v Strednej Ázii ako Kazachstan, Turkmenistan a Uzbekistan kontrolovali, či údaje o tejto trase e, boli správne a zistili, že 140 z týchto zasielok porušovalo predpisy, e, e, vysoká teplota, od, teda boli už nízka od minus 10 po minus 21 stupňov Celzia pri preprave. Nielen mimovládne organizácie to zistili, ale aj veterinárne audity zistili a boli tu posledné listy, ktoré boli zasielané Ruskej federácie. Je to dobre známe a zdokumentované, že jednoducho eh, po týchto trasách nie sú dostatočné kontroly. Moja otázka je preto veľmi jednoduchá. Pred čo boli schválené všetky tieto prepravy, napriek tomu, že si tu zákonná povinnosť členských štátov to nedovoliť. Ďakujem pekne. Leonora, slovo dostáva pani uh, eh, Mortler z EPP. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážna pani eh, predsednička, eh, vážna pani ministerka, drahá Julia. Eh, Ďakujem za to, e, ako si viedla e, rokovania na hrade ministrov. E, mňa veľmi tešia výsledky, ktorým ste sa dopracovali. Ja som z takej farmy, kde boli na prvom mieste vždy zvieratá, až potom rodina v Bavorsku, dve tretiny výroby vlastne sú určené priamo na živobytie rodín, polnospodárov, farmárov. Čo sa týka podmienok zvierat pri prevoze, Nariadenie o porážkach e, má sa taktiež spochybniť prístup k porážkom vo všeobecnosti, e, dajme tomu porážky zažíva, e, stratégia z farmy Nataniera, ako to vyzerá v tomto kontexte ďalej. Samotné naredenie o prevoze. Naozaj potrebujeme jednotné pravidlá v členských štátoch, pretože musí byť jednotná úroveň pravidel všade ako je možné, že veterinári sú odkazaní na Google, aby určili, e, ktoré e, pracoviská sú zodpovedné za prevoz. Je treba e, presadiť vytvorenie digitálnych databáz, digitálne nástroje, certifikácie, kvalifikácie, to, čo si už spomenula Julia. Je z poradu Bavorska, môžem povedať, že tento týždeň sme ešte sprísnili ďalšie aspekty v prípade, že sa ukáže, že vychádza že sa vyskytne prevoz do tretich krajín, jednej z 18 tretich krajín a že nebudú splnené parametre, tak sa môže odobrať eh, povolenie. Tieto kontroly sa musia však konzekventne eh, vykonávať. Komisia nad tým musí dohliadať a musí byť aktívnejšia a ofenzívnejšia v tomto smere. Teda vlastne súhlasím s tým, čo si povedala Julia. Ďakujem. Thank you very much. Vielen Dank, Frau... Ďakujem pekne. Pani... Ďakujeme pekne, Pani Maria Neuchel je ďalšia SAD. Ďakujem za slovo. Ďakujem za to, že ste prišli e, takto virtuálne medzi nás. A, pani ministerka, ja sa vás, na vás chcem obrátiť ako na šéfku ministerstva plotárstva v Európe. Viackrát ste totiž zdôraznili, že Nemecko už hľada spôsoby, ako zlepšiť vzájomné poskytovanie informácií, ale v Európe chýbajú naozaj sme e, zaznamenali e, vysoký nárast e, cieľených krokov na obchádzanie pravidiel. Sú zvolené konkrétne tretie štáty, cez ktoré sa vlastne zvieratá takto pašujú, aby potom sa mohol zabezpečiť vývoz. K tomu je treba zaujať stanovisko veľmi jasne, a nie len od vás ako od nemeckej ministerky pani Glockner, ale od vás ako um, um, zastupkyne Rady ministrov, že je nepripustné takto postupovať. Je potrebná transparentnosť, a jasný prístup. Chcem sa opýtať vás priamo. Teraz zúrazujeme, že vlastne zastupujete e, nielen Nemecko, ale všetkých ministrov hospodárstva. Čo v tomto smere chcete urobiť vy ako zástupkynia všetkých ministrov hospodárstva, aby ste zastavili takéto postupy cieľeného obchádzania pravidiel. Netýka sa to len Nemecka, týka sa celej Európy. Čo robíte preto vy, aby sa to zastavilo? Aby ten jasný rozsudok ktorý e, bol veľmi jednoznačný, aby sa e, takéto konanie zastavilo. Čo máte konkrétne v pláne v priebehu nemeckého predsedníctva v tejto oblasti urobiť? Aké kroky plánujete vykonať? Ďakujem. Ďakujeme. Pani Neuchl. Teraz pán Michal Viezik, e, opäť za EPP. Nech sa páči. Okay, thank you, thank you very much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 Ďakujem pekne, vážený pani ministerka Kletner. Podmienky, v akých sú zvieratá prepravované na veľké vzdialenosti, sú dobre známe a zdá sa, že je tu obrovský problém. Neexistuje zoznam existujúcich ani EU kontrolovaných eh, eh, kontrol mimo EU hraníc a komisia potvrdila, že ani komisia, ani členské štáty a ich orgány nemajú spolahlivé informácie eh, o miestach odpočinku. Neexistujú takéto zariadenia ani v Ruskej federácii po tzv. východnej trase do e, Strednej Ázie. To potvrdila Ruská e, federálna agentúra v roku 2018 a v máji sa hovorilo o tom, že v podstate tam iba jedno fungujúce odpočívadlo v regióne Smolensku pri hranici s Bieloruskom. V apríli 2020 delegácia nemeckých veterinárov išla do Ruska, aby vyhodnotila situáciu priamo v teréne. Misia potvrdila nedostupnosť prítomnosť alebo neexistenciu takýchto zariadení čo však e, v jednotliví prepravcovia e, uvádzali, ako by tam tie odpočívky boli a bolo to aj potvrdené. Mám jednoduchú otázku. E, čo sa robí s takýmito zisteniami? Čo mieni s tým robiť federálne ministerstvo? Alebo čo robí nemecké predsedníctvo s týmito zisteniami, aby sa vystavil zoznam takýchto odpočívok mimo EU zemia? Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Pavlo de Castro z SAD. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chceli by sme sa poďakovať predovšetkým pani ministerke Klekner ktorá v podstate predsedá Rade polnohospodárstva a mám zo pár vecí, ktoré tu už zazneli, povedali to predrečníci. Takže čo sa týka dopravy, treba mať na pamäti rozdiely medzi dospelými zvieratami na porážku, ktorých doprava objektívne um, je nezmyselná, nedáva zmysel, pretože by mohli byť e, e, porazené, e, by sa mohla zrealizovať tam, kde sa nachádzajú a nemuseli by sa prevážať e, zaživa. A je rozdiel medzi týmito dospelými zvieratami na porážku a mladými zvieratami, ktoré idú do cieľovej krajiny na, na výkrm. E, predovšetkým e, hovorím o hovedzom dobytku, pretože e, v podstate hovedzí dobytok väčšinou sa narodí v Severnej Európe a potom sa vykromie v Južnej Európe. Ale tu je otázka reciprocity. Ako môžeme zabezpečiť, že mnohé neróbske krajiny, že tam vyvážajú táto produkcia? Ďakujem pekne. Pani Anika Bruna z IDE, nech sa páči. Počujeme sa? Počujeme sa? Áno, počujeme sa, dokonca vás aj vidíme. <clears throat> Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani ministerka, pre všetkým ďakujem za túto vienu názorov. Nemecko predseda e, rade až do 31. decembra. E, aké iniciatívy predpokladáte ešte do konca predsedníctva? Chcete vyzvať členské štáty, aby naozaj seriózne kontrolovali zásielky? Ako je možné, že niektoré zásielky sú v takom zlom stave? E, E, ako to e, bolo v novembri 2019, e, kde sme našli niekoľko stoviek mŕtvych oviec. Európska komisia príjme delegované akty v oblasti námornej prepravy z viac roku 2021, tak aby prístavy boli lepšie kontrolované. Môžete nás poinformovať o tom, aké máte plány, aké majú byť kontroly a audity v prístavoch? A e, Samozrejme, sú tu alternatívy dopravy živých zvierat. E, chceli by sme uprednostniť potom prepravu už porazených e, zvierat alebo e, m, mesa. E, nemali by sme povoliť e, vývoz dospelých zvierat na porážku za nevhodných podmienok v zahraničí. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pani ministerke Klöckner na 5 minút, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, 5 minút, budem sa snažiť hovoriť rýchlo. Pokiaľ ide o prvú otázku, pokiaľ ide rozsudok Európskeho súdneho dvoru, hovorilo sa tam o zhruba o 200 prepravách, kde, pri, kde bolo 140 prípadov porušenia pravidel a preto vlastne sa to zo strany Nemecka aj zastavilo a myslím, že to je správne, pretože nie je tu zabezpečená plauzibilita a keď vidíme, že sú tu takéto problémy, tak jednoducho nemôžu sa tieto prevážky e, realizovať a Musí to platiť vo všetkých členských krajinách, preto je také veľmi dôležité, aby to nariadenie o preprave zvierat bolo prepracované ďalej. Pani Mortler, sla, drahá Marlen, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tie mobilné miesta, byt, mobilné bytunky, ja si myslím, že treba zohľadniť aj regionálny rozmer. Pokiaľ ide o európskych predpisoch jednoducho takéto niečo vôbec nie je možné a preto Európska komisia musí vytvoriť takéto niečo, pretože ak sa máme držať toho princípu regionality, farm to fork, tak jednoducho potom aj na úrovni komisie musíme urobiť niečo v tejto veci. A potom pokiaľ ide o prísne kontroly v Bavorsku, to vítam. A ešte tu bola aj otázka, že ako sa deje tá výmena informácií že potrebujeme väčšiu transparentnosť. My to robíme prostredníctvom nášho webového nástroja, kde túto transparentnosť do toho vnášame a prepájame to, kde naše krajiny spolkové vlastne majú možnosť vymieňať si informácie. Takto vlastne máme informácie spoločné tým sa dostanem aj k Rusku, pretože Rusko jednoducho udáva iné informácie a napadlo nám, že tu niečo nesedí a preto chcem zopakovať, že sa to musí robiť na európskej úrovni, pokiaľ ide o koordináciu, aby všetky štáty Európskej únie to mali jednotné, aby tu neboli prípady obchádzania pravidel zo strany niektorých štátov. Pani Neuchl, že čo plánujeme v rámci predsedníctva. Chcela by som informovať, pokiaľ ide o pozície, ktoré máme. My sme, sme veľmi jasne vyjadrili, máme konkrétny, bol to vlastne konkrétny bod v Koblenci na neformálnej rade ministrov. Dostali sme spätnú výzvu z ostatných členských štátov, práve som hovorila s kolegyňou z Portugalska zabezpečili sme to, aby e, v ďalšom predsedníctve sa tomuto venovali takisto. A práve v týchto časoch korony, kde bohužiaľ nemôžeme sa osobne stretávať, v tomto pol roku, kedy sme riešili otázku spoločnej pohospodárskej politiky, nemôžeme jednoducho mať závery k všetkým témam, ktoré sú dôležité a chcela by som vás informovať, že tejto téme sa budeme ďale, venovať aj ďalej, aj keď už nebudeme na stoličke predsedníckej krajiny. Pán Viezik, pokiaľ ide o Rusko, povedala som to, nám napadlo teda, že Rusko e, nahlásilo 6 takých miest, e, boli tu určité protichodné informácie, kde tá plazibilita nebola zabezpečená, momentálne to preskúmávame, pretože máme skepsu a vlastne vždy sa dostávame k tomu istému, že členské štáty, ak budú to kontrolovať na vlastnú pesť a budú tu iné výsledky stále, potrebujeme harmonizáciu pre celú Európsku úniu. Pravidla síce máme, ale potrebujeme jasné posudky, na základe ktorých potom budeme všetci interpretovať tie výsledky. A tým odpadne to, že jedna krajina napríklad sa bude snažiť realizovať dopravu keď ju nemôže robiť susedná krajina. Takže potrebujeme tú harmonizáciu a mne je to veľmi dôležité. A potom tu ešte bola otázka zo strany pána Kastra. Castra. Áno, možno by bolo lepšie, je lepšie transportovať meso ako živé zvieratá a preto hľadáme aj alternatívy, to je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o e, mladé kravy e, momentálne pravidlá jednoducho nie sú adekvátne a vašu otázku považujem za veľmi dôležitú, že keď hovorím o importoch e, z mesa zo zahraničia, kde nebolo to meso vyprodukované splnením štandardov, čo môžeme urobiť? Máme štandardy e, napríklad výrobkov, ale nemáme štandardy, pokiaľ ide o vý, výrobu určitých výrobkov. A nemôžeme potom do týchto krajín prísť. Treba povedať, že musíme sa držať aj pravidel VTO. Ale máme tu možnosť prostredníctvom európskeho označovania kvality produktov. Môžeme jasne stanoviť, že aké sú kritériá, ktoré vlastne jasne dávajú najavo, že to meso bolo vyprodukované plnením týchto štandardov. A tie štandardy sú dôležité. Ak tieto tretie krajiny nebudú vedieť do, dokázať, že dodržiavali tieto štandardy, tak jednoducho to už nebude také meso, ktoré budeme môcť takto označiť. A to je jednoducho príležitosť aj pre nás, aby sme k tomu sa postavili a aby sme zabezpečili tú produkciu. A na záver, pravdepodobne to posledné meno som zle vyslovila, ospravedlňujem sa, Pani Bruna, áno. Pani Bruna, prepáčte, prepáčte, to je môj rukopis. Ja už v škole som takto zle písala. Ide tu jednoducho o to alternatívne, pokiaľ ide o transport, dopravu zvierat, pokiaľ ide o prepravu mesa, práve pokiaľ ide o prístavy, tam jednoducho musí byť takisto e, urobené všetko preto, aby tie kontroly splňali vysoké štandardy. A pokiaľ ide o tie alternatívy, to sa pýtal aj pán De Castro, musíme jednoducho pracovať na týchto alternatívach, pokiaľ ide o samotný chov. Už tam sú alternatíva, takisto pokiaľ ide o konzum, tam sú takisto alternatívy. Takže tieto musíme pravdepodobne riešiť tak, že vybudujeme určité stimuly. Ďakujem pekne, pani Klöckner, ďakujeme pekne za tieto vaše odpovede. Máme ešte čas, ale teraz už sa musíme držať minutových časových slotov a ako prihlásený je pán Vajc za zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pani ministerka, že ste s nami. Istotne ste sa venovali tejto téme, mne sa to páči. Teda konkrétne otázky. Zdieľa rada a komisia posudzovanie toho, že transporty do tretich krajín, ktoré nesplňajú štandardy, že by sa mali tie transporty zakázať, to by malo masívny dopad, aj pokiaľ ide o súčasné, súčasné prepravy zvierat do Blízkeho východu. Ďalšia otázka. Rokuje sa o tom ešte na trialógu avšak nemáme to v rámci reformy spoločnej podporovskej politiky. Budete zasadzovať na týchto trialógoch za to, že regionalizácia štruktúry bytunkov bude centrálny centrálny prvok tejto reformy, pretože keď budeme mať regionálne bytunky, tak budeme môcť minimalizovať transporty a skrátiť prepravu. A tretia otázka, Rusko tu bolo už spomenuté opakovanie, ale máte monitoring z Nemecka ohľadne toho, či z týchto e, zvierat na chov, ktoré sú tu, že sú tam možno e, telné kravy, ktoré sa pre, prevážajú, alebo či skutočne e, sa prevážajú za účelom chovu špeciálne. Ďakujem pekne za to, že ste dodržali čas na túto otázku. Ako ďalší prihlásený je pán Nils Fuchslang za SND. Nech sa páči, pán Fuchslang. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Pani ministerka, ja sa teším, že súhlasíte s, môj, s tým, čo povedal náš kolega De Castro, že je lepšie transportovať meso ako zvieratá. Momentálne transportujeme viac než 1,3 miliardy zvierat každý rok. Takže ja by som sa chcel spýtať, mám konkrétnu požiadavku pre vás, zašleme vám aj list v mene niektorých poslancov tohto výboru. Chcete podpo- Prebrali ste iniciatívu na úrovni rady, aby ste Európskej komisii cez radu dali mandát na to, aby žiadala od členských štátov, ale že aké sú tu prekážky, pokiaľ ide o prepravu zvierat, mesa na miesto živých zvierat, to by bolo výborné v rámci toho, že by sa to dalo zapracovať a takto by sme zabezpečili, aby sa prepravovalo už meso a nie živé zvieratá. Ďakujem. Ďakujem pekne, Niels, za veľmi dobrú otázku. A teraz dostane slovo pani Marisa Matias za GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Ide o tému, ktorá je vysoko aktuálna. Ja si myslím, že sú tu dobré návrhy, ale chcela by som využiť príležitosť, aby som sa spýtala konkrétne otázky pokiaľ ide o tú etiketáž, hovoríme teda o tom označení, ktoré bude obsahovať e, chov alebo prepravu a aký to bude dopad, keď nebude mať niekto takúto etiketáž, pretože sú tu členské štáty, ktoré nemôžu splniť tieto kritéria etiketáže. Aké budú teda konsekvencie, ak tu nebude označenie? Bude to niečo znamenať? nebude tu nejaký posudok zo strany spotrebiteľov, pretože v takomto prípade jednoducho sa budú ťažko praktizovať tie dobré postupy, ak sa to nebude rešpektovať a práve preto vlastne máme aj tento vyšetrovací výbor. To znamená, ak tu bude takáto etiketáž, eh, ktorá nebude splňať tie pravidla, tak ako budeme jednoducho postihovať? Ďakujem pekne. Teraz za SND dostane slovo Jute Guteland. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne pani ministerka Klöcknerová za to, že ste prišli medzi nás. Ja oceňujem vaše odhodlanie a na to, že ste, aj to, že ste reagovali pozitívne na otázky kolegov. Chcela by som zdôrazniť to, čo povedal môj kolega Fuglsang a chcela by som vás požiadať, aby ste nám povedali v rámci odpovede na naše otázky, že prečo prepravujeme zvieratá a nie meso a ako e, zamýšľate to riešiť, ak súhlasíte s našim návrhom, aby tu bol urobený presun od dopravy zvierat pre do, smerom k doprave mesa. Chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte a ak teda súhlasíte, že ako budete konať, aby sa takýto prechod realizoval. Takisto súhlasím aj s tým, čo povedali viacerí kolegovia, práve pokiaľ ide o kontroly E, súčasných fóriem prepravy. Je to takisto situácia, ktorú máme stále ešte tu a nie je jednoducho dôstojné pre nás, pre ľudí, aby sme takto zachádzali so zvieratami v 21. storočí, tak by som apelovala na vás, aby tie kontroly, ktoré sú, sa diali častejšie, a apelovala by som na to, aby boli vynaložené zdroje na to, aby tieto kontroly boli skutočne v stave dostať plneniu súčasnej legislatívy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Jute. A posledný prihlásený je pani Beňo za ID. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani ministerka. A v podstate v môjom politickom boji je toto jedna z priorít, takže vítam všetky delegácie, e, iniciatívy, ako je táto, ktorá má zlepšiť podmienky zvierat. K tejto téme však aktuálne problémy sú dva. Na jednej strane sú pravidla EÚ o doprave zvierat, ktoré sú nedostatočné, nezohľadňujú e, náklady na dopravu a, nedá, a, a zlé dôsledky dohody o voľnom obchode. Na druhej strane máme predpisy, ktoré nie sú uplatňované. Je príliš veľa vecí, ktoré nám unikne, hovorí hovorím o obmedzení napríklad teploty pri doprave, mal to byť do 30 stupňov, ale často je tento limit prekročený, pre všetkým počas leta. Takisto by sme mali tu riešiť aj otázky e, e toho, že situácia je stále horšia pri prepravcov, pretože polnohospodári musia investovať za to, aby e, zabezpečili dobré podmienky prepravy zvierat. A polnohospodári v podstate sa tak dostávajú do morálnej, finančnej zlej situácie. Nechceme Eh, tresta tých, ktorí už ledva stíhajú. Pani ministerka, aké máte plány pre nemecké predsedníctvo, aby ste stimulovali a nie trestali v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Bene. A slovo dostáva znova pani ministerka Julia Kleckner na 5 minút, aby zareagovala na dôležité otázky, ktoré tu zazneli v tomto poslednom kole. Herzlichen Dank für Ďakujem pekne za vaše otázky. Niektoré veci sa tu aj opakovali, budem sa pravdepodobne aj ja trochu opakovať, pokiaľ ide o odpovede na tieto otázky. Pán Vajc, vy ste mali tri konkrétne otázky, že či rada môj postoj zdieľa, pokiaľ ja viem, nemôžem samozrejme môj postoj vnútiť všetkým členským štátom, to by bolo nesprávne, ale myslím si, že mali by sme mať všetci rovnaké postoje, pokiaľ ide o rozsudky Európskeho súdneho dvoru. Treba ich brať vážne, to znamená dodržiavanie práva, to musí byť zabezpečené. Pokiaľ ide o trialóg, ja si myslím, že Farm to Fork nebude zohrávať úlohu, to ste povedali. Ja by som si dovolila odporovať, ja si myslím, že to zohráva úlohu, pretože nič nám nepomôže, keď budeme mať tie, v tom texte vízie, kam sa chceme dostať a že jednoducho ak by sa to iba prevzalo do spoločnej poľnospodárskej politiky, pretože treba si uvedomiť, že farm to fork nie je konkrétny, ten popisuje iba vízie a vlastne aj v rámci komisie sa to jasne oznámilo, potrebujeme ešte dopadovú štúdiu rovnako ako napríklad ide o otázku, pokiaľ ide o znižovanie ochranných látok pri rastlinách, pokiaľ ide o jednotlivé benchmarky a tak ďalej. To znamená, spoločná politická politika, spoločná politická politika, tam máme závery v duchu zelenej dohody, to iba konkretizujeme a vlastne má to viesť aj k tomu regionálnemu rozmeru oveľa viac, pretože budeme zdôrazňovať aj malé a stredné podniky, pokiaľ ide o to prerozdelenie tých prémií. A otázka, či by sme bytunky mali mať na úrovni regiónov, či to chceme financovať z SPP, to je takisto nová vec a otázka súvisí to aj s hospodárskou aktivitou. Nemôžem teraz povedať, to musí sa vyjadriť finančné ministerstvo v Nemecku, napríklad za Nemecko, či budú dostávať finančné stimuly za toto. A preto je otázka, či chceme skutočne mať všetko vo spoločnej poľnohospodárskej politike, či nechceme už naďalej financovať veľké bytunky. A pokiaľ ide o to, čo ste povedali k Rusku, nemáme žiadne oficiálne uh, vyjadrenie k tomuto, ale sú tu určité dôkazy a práve z tohto dôvodu preskúmávame tú situáciu. A potom to, čo sa spýtal pán Fuchslang, išlo o tému rozpracovania alternatív. Áno, to je dôležité, pokiaľ ide o prepravu zvierat a poviem samozrejme aj áno k tomu, čo ste povedali. Mali by sme obmedziť túto, e, časovo obmedziť tú prepravu zvierat, avšak tak, tak, aby sa to dalo aj kontrolovať a môžem to povedať teda z našej vlastnej skúsenosti, sú jednoducho teploty, kedy by sa nemali prepravovať zvieratá a takisto aj časy prepravy, kedy jednoducho, mm, pokiaľ ide o tých 8 hodín, že zrazu sa to predlží na 10 hodín. Ale budem hovoriť rýchlejšie, aby som dodržala ten čas. Pani predsednička, dúfam, že som správne si zaznačila meno pani Juteland, pokiaľ ide o zakázanie prepravy zvierat, čo robí teda rada. Ja by som chcela pripomenúť, že zákonodarcom je komisia. My teda sa k tomu staviame, máme závery rady, ale e, predkladateľ kvázi zákonové komisia a preto sa treba s týmito otázkami obrátiť na komisiu, že je potrebné prepracovanie nariadenia práve pokiaľ ide o prepravu zviera, To je podľa môjho názoru veľmi dôležité. A tým sa dostávame ešte k téme, pýtala sa na to pani Matias, pokiaľ ide o ten aspekt, e, zapracovanie toho aspektu etiketáže. Tu sú viaceré kritériá. Ja by som chcela povedať, že rečnička vypadáva. Čo sa stalo, pani Klöckner? Vypadli ste. Už ma počujete, hovorí pani Kleknerová. Áno, áno, už vás počujeme. A tomu, čo povedala pani Matias, zopakujem to, pravdepodobne ste ma nepočuli. Áno, my označovanie e, tých výrobkov, tam by malo byť odzrkadlené nie iba to, ako sa chovali tie zvieratá, ale jednoducho splnenie kritérií správneho chovu zvierat sa, to sa musí držať nielen chovu, to sa týka aj prepravy. Napríklad pokiaľ ide o Nemecko, tam máme niečo, kde zohráva úlohu napríklad aj otázka zamestnanosti. takisto otázka, koľko e, miesta majú tie zvieratá na výbeh. Takisto aj samotné zabíjanie, porážka tých zvierat. Takže to je niečo, na čom sa musíme ešte dohodnúť členské štáty jednoducho majú iné východiska, to treba takisto povedať, pokiaľ ide práve o túto tému a v polke decembra pravdepodobne e, nevieme, či sa ešte prezentne bude konať Rada ministrov, dúfam, že áno. Tam budeme robiť určité závery, práve pokiaľ ide o označovanie, e, ktoré ste spomínali. Pre mňa je dôležité, aby sa zohľadnilo to, ako to zviera žilo od narodenia až po porážku, aké boli tie okolnosti. To bude taký holistický prístup a potom vlastne budeme odzrkadlovať v tej etiketáži to, akým spôsobom to zviera bolo chované. Ak napríklad chov zvieratá bol v poriadku a chov, označovali by sme iba toto a na základe toho by bola daná etiketáž, ale potom by sa nebral do úvahy nebrala do úvahy zlá preprava, to by jednoducho znížilo dôveryhodnosť spotrebiteľov voči takémuto označovaniu. Takže to je z mojej strany všetko. Veľmi pekne ďakujem za vaše zaujímavé otázky. Ďakujeme pekne aj my vám, že ste boli takto s nami vyše hodinu a chcela by som povedať, že predovšetkým tie vaše posledné vstupy, pokiaľ ide to označovanie, že teda od narodenia až po porážku, kde sa zohľadní aj chov, ale aj preprava a všetko, že by tam malo patriť, to ma skutočne teší, budeme jednoducho to sledovať aj ďalej. Takže to, čo sme tu počuli, tá koordinácia jednotl- zo strany jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o implementáciu, ale zároveň aj to, že potrebujeme jasné hodnotenie na základe harmonizovaných kritérií v Európe, to je to, čo potrebujeme na to, aby sme zabezpečili lepšie podmienky pre život zvierat. A potom tá konkrétna otázka, prečo vlastne netransportujeme meso na miesto živých zvierat. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, dôležité, aby sme nezohľadňovali iba hospodárske kritériá, ale práve teda aj to blaho zvierat. Takže boli tu viaceré otázky, ktoré sme tu dnes zohľadnili. Ďakujem pekne ešte raz, pani ministerka. A skutočne vás berieme za slovo, pokiaľ ide o tú vašu angažovanosť, ktorú ste tu vyjadrili a budeme sa snažiť to sledovať. Takže to je všetko, pokiaľ ide o tú prvú časť pokiaľ ide o tento vyšetrovací výbor. A teraz vlastne prejdeme do zasadnutia koordinátorov. Ďakujem pekne aj tlmočníkom. Počula som, že zostanete trochu dlhšie. Ďakujeme vám veľmi pekne. To je veľmi milé z vašej strany. Ďakujem pekne aj technikom, že teraz vlastne fungujeme v podstate iba cez online pripojenie. Je to extra stres a za to vám veľmi pekne ďakujeme.